zmeniť zo dňa na deň. Európska únia musí konať postupne na všetkých úrovniach, aby sa jej podarilo dosiahnuť väčšej rovnováhy v obchodných vzťahoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Sajfi. A teraz na 4,5 minúty bude mať slovo kolega Žadom.